ανοίγετε το μικρόφωνο. Ανοιχτό. Ανοιχτό είναι. Προχωρούμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Takže teraz hm, vysvetlenie hlasovania poprosím kolegov, aby e, čím skôr opustili túto miestnosť, aby e, sa tu nastolil e, pokoj pani Džufina. Jedna minúta. Môžete vysvetliť svoje hlasovanie. Jedna minúta. Z výskumu Eurobarometra v roku 2014 vyplýva, že minimálne 10 európskych občanov pracuje v šedej ekonomike, a teda e, nelegálne. To prináša nerovnováhu v hospodárstve. V Grécku je toto percento vyššie a keď sa pozrieme na štatistiku, tak sú tam také krajiny ako Holandsko, Dánsko a Švédska a riziko pre občanov, že tam, kde je väčší vplyv čiernej práce, tak to je hlavne stavebníctvo. Nová európska platforma na odstránenie problému ilegálnej práce ide v prospech všetkých pracovníkov 60 tých, ktorí súhlasia s tým, že platia menej, to robia preto, že míňajú menej. Takže potrebujem aj konkrétne opatrenia pre túto platformu a reálny dopad na trh. Konkrétne silné zjednodušenie pravidel bez toho, že by to ohrozilo záruky a predovšetkým významné znížanie E, daňových prázdnych e, miest alebo daňových únikov, ktoré sú hlavným dôvodom tejto nelegálnej práce. Ďakujem veľmi pekne. Jedna minúta. Pani González Penias. Eh. Ďakujem, pán predsedajúci. Je ťažké kvantifikovať eh, nelegálnu prácu, ale sú odhady, že v niektorých členských štátoch ako v Španielsku je to asi 20 HDP to je skutočne negatívny fenomén a má negatívne dopady na pracovníkov, na štát aj na celú spoločnosť. Nárast e, nedeklarovanej práce k tomu nedošlo náhodou, ale prišlo to s nárastom s hospodárskou krízou a s politikami škrtov, ktoré zvýšili prekernosť v zamestnávaní. Tieto podmienky postihujú hlavne najzraniteľnejších, ako sú ženy, migranti, mladí ľudia a tzv falošný SZČO. Táto platforma je pozitívnou aktivitou. My sme hlasovali e, za a potrebujeme koordinovaný prístup, ale korene problémov e, naďalej ostávajú a mm, pracovné reformy v Španielsku idú opačným smerom. Našim záväzkom je, aby sme prestali s tými ekonomickými e, politikami, ktoré priniesli takéto podmienky na pracovnom trhu a ukončili prekerné podmienky európskych zamestnancov. Ďakujem pekne, pán Uheli, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcel by som potvrdiť, že nezákonná práca je skutočne e, obrovský problém. Dotýka sa to viacerých miliónov pracujúcich e, vo viacerých členských štátoch, vrátane mojej domoviny Maďarska. Vidíme to v každom odvetvi. Desiatky tisíc e, nelegálne pracujúcich e, robotníkov. Ohrozuje to e, sociálne istoty týchto ľudí, neregistrujú sa príjmy a ovplyvňuje to konkurencie schopnosť Chcel by som e, e, vyzvihnúť, že členské štáty sa musia e, viac snažiť a trestať takéto správanie sa aj zo strany vlád, aj zo strany vonkajších agentov takých platformiem. Členské štáty by mali viesť navzájom dialog. Ďakujem pekne, pán Hanan, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Áno, môžeme, ale atakujeme symptómy a nie základné ochorenie. Prečo dochádza k tomu, že ľudia sa dostávajú do nelegálneho hospodárstva? Pretože regulovaná ekonomika sú príliš e, regulované, dane sú príliš vysoké a pracovné podmienky e, tomu neprispievajú. A to znamená, že ľudia hľadajú prácu inde. Riešením nie je ešte viac toho lieku, ktorý v prvom rade spôsobuje ochorenie. Ak máme zbytočné štátne zásahy, nevyriešime to dodatočnými zásahmi štátu. Môžeme mať viac inšpektorov, licencie, budeme sa snažiť e, e, dohľadať systém, ktorý má čo najmenej daňových príjmov, ale tým iba zhoršíme problém. Skutočná odpoveď leží v tom, aby sme mali nižšie dane, paušálne dane, aby ľudia e, sa nevytlčali do nelegálneho sektora v prvom rade. Ďakujem veľmi pekne. Pani Jazoviecka. Przewodniczący, Szanowni Państwo. Vážený e, pán predsedajúci, vážené dámy, vážené Vážení páni, e, podporujem vytvorenie Európskej platformy na posilnenie spolupráce v boji proti e, nelegálnej práci, ako svedčia o tom existujúce podklady asi 20 pracujúcich e, dostávajú plat, ktorý sa nikde e, neregistruje a ďalších, e, ďalší percent pracujú bez zmluv. To znamená, že nelegálna práca v Európe je bežným javom. Neuvedomujeme si dlhodobé dôsledky tohto stavu. Znamená to totiž nižšie príjmy štátnej pokladnice, štátnych rozpočtov, ale zároveň znižuje aj e, dôchodkové zabezpečenie po dovršení príslušného veku. To znamená, že e, v určitom čase budeme mať stále viac e, seniorov žijúcich v podmienkach chudoby. Naše podmienky na trhu práce sú spôsobené viacerými faktormi a musíme konať lokálne. Ďakujem pekne. Pán eh, Mr. Schmidt, jedna minúte, ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v Dánsku eh, je jeden z najlepšie fungujúcich eh, pracovných trhov s veľkou mierou participácie a nie značným objemom nelegálnej práce. To znamená, že nemá problémy Európskej únie v oblasti voľného pohybu pracovnej síly, služieb, cezhraničného pohybu a som presvedčený, že e, ak by to e, tak bolo, potom by e, takéto problémy boli minimálne. A bohužiaľ počas ostatných desiatich rokov trváme na tom, aby sme mali čo najprísnejšiu úpravu v Európe a to e, e, nutí miestne orgány e, e, konať. Potrebujeme e, e, umožniť členským štátom, aby mohli e, prenasledovať e, tých, ktorí pripúšťajú nelegálnu prácu. Netreba e, oslabovať e, e odbory, treba, aby krajiny samostatne sa rozhodovali. Ja, ena lepto, Jedna minúta a pán Mamikins. Ďakujem za slovo. Jednou z predpokladov e, princípu právneho štátu je súhlas obyvateľstva e, e, s týmto aj aktívna participácia na primeranom právnom systéme. A to znamená aj deklarovanie pracovnej činnosti, vytvorenie takejto platformy európskej na, na deklarovanie práce je potrebné a nevyhnutné, pretože nám to umožňuje v konečnom dôsledku dôsledku bojovať proti šedej ekonomike, proti praniu špinavých peniazí a iných praktík, ktoré sú na škodu eh, hospodárskému rastu. Táto platforma bude zastúpená, eh, v nej budú zastúpené členské štáty, či výkonná moc, takisto aj experti takisto aj sociálni partnery, e, čím, sa zabe- čím budú e, hájené zájmy všetkých zainteresovaných strán. Tá platforma nebude príjmať záväzné rozhodnutia, ale bude e, dôležitým miestom na výmenu názorov. Ďakujem. Pani Harkin, jedna minúta. Minúta. Ja sa domnievam, že spolupráca medzi členskými štátmi práve v súvislosti s odovzdávaním informácií a najosvedčenejších praktík je kľúčom k úspechu. My musíme napomáhať nástrojmi, ktoré prispejú k výmene informácií. Môžeme vyvíjať databázy a môžeme aj e, e, podporovať e, rýchlu výmenu informácií a tým vlastne zachytíme nedeklarovanú prácu či na úrovni cezhraničnej alebo na národnej. Je to dôležité z hľadiska príjmov štátnych a je to najmä dôležité pre samotných zamestnancov. Mnohí tí, čo pracujú, e, vlastne vykonávajú z práci bez akejkoľvek ochrany, bez sociálnych odvodov a sú vykoresťovaní. O čo viac marginalizovaný je e, pracovník, o to skôr e, bude vykoresťovaný. Nepodporila som podmenujúci návrh 63 E, pretože účasť na tom systéme je, je povinná, ale odporúčania sú dobrovoľného charakteru. Nepodporila som pozmenujúci e, návrh, ktorý hovorí o tom, že nebudú konzum, kon, e, kompenzované cestovné náklady. Veď oni do toho dávajú svoj voľný čas, tak aspoň ich cestovné náklady by mali byť preplatené. Ďakujem. Teraz má slovo pán Polčák. Ďakujem, pán predseda, za udelenie slova. Som toho názoru, že náklady na prácu predstavujú jednu z konkurenčných výhod ako sa, či sa môžu štáty medzi sebou líšiť. Tie výhody súvisia aj s daňovými a sociálnymi otázkami. Preto sa zastávam práva členských štátov EÚ posudzovať túto problematiku osve v rámci národnej legislatívy, ale práca na čierno, teda nedeklarovaná práca, je všeobecným zlom a prináša veľa problémov nielen v tej daňovej dôchodovej e, e, časti fungovania štátu, ale aj v tej sociálnej oblasti. Z tohto titulu som podporil navrhovanú správu. A domnievam sa, že je dôležité, aby členské štáty EÚ spolupracovali a zdieľali informácie, aby trh práce e, splňal aspoň minimálne požiadavky a štandardy, tak ako ich poznáme v EÚ. Ďakujem. Teraz pán Kelly. E, pán Kelly má slovo jednu minútu. E, ďakujem pekne. Ja som sa zúčastnil na rozprave, ale nebol mi poskytnutý priestor na vyjadrenie, preto som povďačný e, e, mať priestor v tejto chvíli. E, všetci vieme, že existuje tzv. šedá ekonomika, že je nedeklarovaná práca po celej Európe. V niektorých členských štátoch je to až do 30 podiel nedeklarovanej práce. To znamená, že je to obrovský problém. Eh, Ten Heren hovoril o tom, že eh, mnohí ľudia sa ocítajú eh, nedobrovoľne v tej šedej ekonomike, ale to je len časť toho veľkého problému musíme si uvedomiť, že pozornosť treba venovať konkrétnym zamestnávateľom, ktorí vykoristujú svojich zamestnancov. O tom hovorila kolegyňa Harkin. Preto e, e, musíme e, mať páky na to, aby sme to podchytili a dať priestor ľuďom, aby mohli riadne platiť dane a dostať aj riadne zaplatené za svoju prácu. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Etheridge. Jedna minúta. Ďakujem práve dozviela rozprava ohľadom nedeklarovanej práce. Je to teda tá sivá ekonomika. A irónia v tej rozprave bola bohotá. EU diskutovala o tom, prečo ľudia e, vlastne fungujú ako, mim, ako by mimoriadného systému a je to často z dôvodu, e, že sú to e, veľmi ťažkopadné e, pravidla. Kolega z konzervatívnej strany hovoril o tom, že EOU je veľmi schopné, pretože sa do bodky neuplatňujú platné legislatívne zásady Strana práce v Spojenom kráľovstve hovorí o schopnosti a pritom táto strana zničila e, trh práce a pritom e, e, hovorí proklamačne o schopnosti. Skutočne je neuveriteľná, aká miera irónie sa tu prejavila počas rozpravy. Ďakujem. A teraz prejdeme na ďalšiu tému. A je to vlastne priebežná priebežné hodnotenie stratégie biodiverzity. Je to správa pána Dvekera. Pani Gifrida. Ďakujem pekne. Rok 2015 záujem o životné prostredie bol vysoký. Bol to rok COP21 svet sa konfrontoval s potrebou väčšej ochrany životného prostredia a prírody a po diskusiách musia prísť konkrétne činy, pretože zdá sa, že stratégia pre ochranu biodiverzity zlyhala. Oceňujem správu kolegu, ktorý vychádza z hlbokého vedomia toho, že biodiverzita je zdroj, je zdroj, ku ktorému pridávam, je aj obch- e, ekonomickým bohatstvom a sociálnym bohatstvom. Je dôležité dohliadať na námornú e, biodiverzitu a jej uchovanie a v tomto zmysle musíme rozvíjať všetky e, európske politiky. Nedosiahneme ekonomický rast pre, bez ochrany našich morí. Potrebujeme podporovať ekonomický rast, ale zároveň podporovať rozvoj akademickej pôdy, univerzít, vedeckého výskumu. Bez tejto biodiverzity bude náš život a náš svet chudobnejší. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Stiller, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za túto možnosť ako e, poslankyňa Líbe. Domnievam sa, e, že táto práca, ktorú vykonáva e, komisie, by nemala brániť nám, aby sme odborovali byrokratické prekážky v tejto smernici v rámci kontroly zdravia. Musím si uvedomiť, že 100 tisíc obyvateľov E, e, Spojeného kráľovstva e, vítajú takúto spoluprácu v Škótsku sa vytvárajú špeciálne chránené oblasti, ktoré chránia zvieratá a rastliny. Existujú 253 špeciálnych oblastí a 53 pre vtákov. Mm, to zaistuje biodiverzitu v Škótsku a podporujem návrhy, aby táto legislatíva sa pre, pra, správne a čím skôr e, e, implementovala. Ďakujem pekne. Pán Mamikinš. Ďakujem, pán predsedajúci. Zodpovedný e, hospodár sa stará o čistotu, o dobrú údržbu svojho majetku. To je samozrejmosť. Čas na čas e, sa zbavuje e, škodlivých zvierat a častokrát to vnímame príliš tropocentricky. Napriek tomu sme zodpovední za to, čo sa stane s prírodou, s životným prostredím a nezabudajme, že Zem je naša jediná domovina. Bohužiaľ súčasné trendy naznačujú, že sa nám nepodarí naplniť e, e, e, e zámery stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2020 treba v polovici hodnotia e, vyhodnotiť, nakoľko e, efektívne sa využívajú e, zdroje, nakoľko efektívne existuje spolupráca medzi lokálnymi a medzinárodnými zdrojmi a politika v oblasti rybolovu a polnospodárstva. Ďakujem pekne, pani Harkin. Jedna minúta, ďakujem, pán predsedajúci. Som veľmi rada, že dnes Európsky parlament vyzýva členské štáty, aby neschváľovali e, nové e, e, frackingové operácie mm, v Európskej únii. Vychádzame tu z princípu obozretnosti a zohľadňujeme medzery v legislatíve únie. Tvrdíme, že treba zobrať do vedomie rizika a negatívne vplyvy e, e, na životné prostredie e, tohto hydraulického frackingu. 55% poslancov to podporuje. A som prekvapená, že som sa ocitla v konklifte v našimi miestnymi samozprávami, pretože na rozdiel od eh, mojich kolegov eh, v iných samozprávov, schválili takéto, takéto frackingové operácie. A, a zda dnešné hlasovanie v Európskom parlamente nejakým spôsobom ovplyvní výsledky týchto rokovaní. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Benson, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Som hlasoval za túto správu Máme článok 68, ktorý hovorí o hĺbkovej analýze dopadu noriem, ktoré boli uvedené do praxe, ale aká je skutočná realita? V niektorých členských štátoch vieme veľmi dobre, aká bola úloha v minulosti, takže aj e, táto normatíva by sa mala revidovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán e, Molčak. Je... Ja som podporil tento návrh správy, pretože rozmanitosť je nielen jedným z hlavných hesiel EÚ, ale biodiverzita je určite základnou hodnotou územia nášho kontinentu. Je jasné, že stratégia dosiaľ nebola veľmi úspešná a musíme si uvedomiť, že biodiverzita je nielen zdrojom ekonomickým a určite ekologickým a ochrana životného prostredia je zásadnou hodnotou, ale biodiverzita má aj sociálnu funkciu. Nie som priaznivcom toho, aby právny poriadok ovládal nadbytok predpisov, aby ich bolo príliš, pretože to vedie k určitej atrofii práva, ale životné prostredie je určitá, tá, určite tá oblasť, ktorá si zaslúži dobrú právnu úpravu, pretože to, čo necháme budúcim generáciám, to je ten odkaz. A určite môžeme bojovať aj so švábmi a s krysami, ale je potrebné, aby to bolo koordinované. Ďakujem veľmi pekne a napokon pán Kelly, jedna minúta. Ja e, môžem iba vyzdvihnúť to, že e, spravodajca poukazuje na zničenie biodiverzity. To musíme riešiť urgentne, najmä s prihľadnutím na cieľe stratégie do roku 2020. E, Taktiež nadväzujeme na úspešné výsledky konferencie COP21 v Paríži. Je samozrejme, že čím budeme mať lepšie životné prostredie, tým to bude osožnejšie pre ľudí Napriek tomu e, e, zníženie biodiverzity e, sa deje a je nutné získať podporu verejnosti, zistiť, čo sa dá urobiť, aby obyvateľe poznali aj prínosy. Viem, že tam, kde bývam, príroda je veľmi dôležitým pritežlivým faktorom pre mm, cestovný ruch, takže to má aj hospodárske e, mm, výsledky. Pán e, prezident Estonska e, dnes pekne, veľmi pekne prehovoril a to bolo pre nás veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. Tým sme ukončili postup vysvetlenia hlasovania. Teraz máme prestávku do tretej po obede. Ďakujem pekne.